Budeme pokračovať v rokovaniach. Chcem vám oznámiť, že výsledok hlasovania o maďarskej kandidátke ako e, členke dvora auditorov e, bolo 16 hlasov za a dva hlasy proti. Môžeme pokračovať nasledujúcim bodom programu. E, Dovoľte, aby som pani Ivanovu privítala osobitná správa Európskeho dvora auditorov. Prosím, usadte sa, potrebujeme pokračovať. Ak chcete pokračovať vo svojich diskusiách, prosím, opustite miestnosť. Ďakujem. Osobitná správa za rok 2017, zamestnanosť mladých ľudí priniesli politiky EU nejakú zmenu. Pani Ivanová, vítam vás, nech sa páči, máte slovo a tešíme sa, že pravdepodobne posilníme ženskú zložku u vás v dvore auditorov. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, thank you. Ďakujem veľmi pekne, pani e, predsednička. Je to skutočne veľkým potešením. Vždy je potešením pre mňa byť e, vo výbore pre kontrolu rozpočtu a chcem vám poďakovať a všetkým členom za e, flexibilnosť, že ste zahrnuli na program rokovania túto správu len niekoľko dní po oficiálnom zverejnení 4. apríla tejto správy minulý týždeň. Takže ja by som takisto chcela poblahoželať spravodajcovi pánu Vonovi za veľmi e, komplexnú a zaujímavú správu a pracovný dokument, ktorý vypracoval. Vzhľadom aj na zložitosť, komplexnosť e, e, tejto správy a počet údajov, zamestnanosť mladých je naďalej jednou z najväčších víziev pre Európsku úniu. Situácia sa od, do roku 2013 zlepšila 4,2 miliónov mladých ľudí pod, do veku 25, e, ale v, roku 2000, v polovici roku 2016 bolo nezamestnaných 18,8 alebo hlavná priemerná miera nezamestnanosti. E, takže Ehm, dlhodobá nezamestnanosť má pre mladých ľudí aj negatívne dopady z hľadiska budúcej zamestnateľnosti, sociálnej vylúčenosti, eh, eh, hospodárskeho rastu a produktivity. Takže my sme eh, pri skúmaní pokroku, ktorý sa vykonal výcha v, rám, v rámci tejto tretej série správ, vychádzali z ukazovateľov na základe údajov MKO, ktoré e, poskytli členské štáty, pokiaľ ide o e, vývoj počtu mladých e, ľudí v rámci nic tzv. potom miera zaregistrovaných nezamestnaných, takisto počet, poču, po, počet ponúkaných pracovných miest a udržateľnosť týchto pracovných miest Členské štáty riešia také e, faktory, e, ktoré e, zaobrali sme si sa tým, ako členské štáty riešia faktory, ktoré majú negatívny vplyv na uplatňovanie záruky pre mladých. No a na základe tejto analýzy s cieľom vykonať túto analýzu sme navštívili sedem krajín Európskej únie. Ehm, tie sme vybrali na základe konkrétnych kritérií, nezamestnanosť mladých, ehm, pomer mladých, ehm, nezamestnaných mladých v pomere vo vzťahu k celkovému počtu obyvateľov. A ten celkový záver je, že tých sedem členských štátov, ktoré sme navštívili, určite urobili pokrok pri implementácii záruky pre mladých a dosiahli sa určité výsledky. Avšak žiadny z týchto členských štátov nezabezpečil, aby e, všetky tie e, aby všetci tí, ktorí to potrebujú, mohli vlastne dostať priateľnú ponuku do 4 mesiacov. A e, tá miera dosahovania cieľov záruky pre mladých teda bola obmedzená, dosť obmedzená je k dispozícii veľký objem údajov, pokiaľ ide o celý proces, identifikácia, napríklad registrácia, poskytnutie ponúk, udržateľnosť výsledkov a tak ďalej. Ja by som sa chcela zamerať len na niektoré z tých kľúčových zistení v tejto správe. E, v prvom rade nie všetky tie potreby e, sa riešili od samého začiatku. E, pokles počtu mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní alebo ktorí nie sú ešte v tom vzdelávacom procese a po vzťahu k celkovému počtu obyvateľov nenarastal a nastal nárast e, pozitívnych e, výsledkov, ale nedostatok, stále bol nedostatok e, ponúk, 70 tých, ktorí v roku 2014 prijali pracovnú ponuku, urobili toto v rámci 4 mesiacov, ale udržateľná integrácia mladých ľudí do pracovného trhu je stále problémom. Z tých 7 členských štátov, ktoré sme navštívili, e, v týchto 7 štátoch len 48 mladých ľudí, ktorí sa zapojili do záruky pre mladých v roku 2015, len 48% týchto mladých ľudí bolo naďalej po vzdelávacom procese a, a zistili sme, že hlavné do, príčiny týchto obmedzených výsledkov boli napríklad nedostatok účinných stratégií s jasnými e, cieľmi, a piliermi, tak aby sa plnili potreby mladej populácie v týchto členských štátoch. Niektoré členské štáty sa zamerali len na veľmi úzky výsek um, tej mladej populácie a vylúčili od samého začiatku napríklad až 40 um, tej mladej populácie na základe, um, pokiaľ ide o identifikáciu a registráciu, potom sa zistili nedostatočné prostriedky na financovanie uh, programu nedostatky sa zistili aj e, pri e, udržateľnom uspokojovaní e, tých potrieb. Samozrejme, tu ešte treba povedať, že bol nedostatok údajov. A tretí aspekt, ktorý pokrývala naša správa, sa týkal príspevku tejto záruky pre mladých, pokiaľ ide o riešenie celkovej problematiky nezamestnanosti. A je tu isté riziko, e, že napríklad financovanie z e, vlastne bude nahrádzať financovanie z vnútroštátnych zdrojov. Vystáva e, tu otázka merania výsledkov a prefinancovania tu neboli operačné programy plne využité a napokon tie e, e, výsledky, e, ktoré sa predložili, neboli, nesplňali očakávania vzhľadom na opatrenia, ktoré sa uplatňovali. Mladí ľudia, ktorí mali najviac užitok z tých týchto eh, fondov financovania eh, boli eh, tí, u ktorých sa podarilo získať najpresnejšie údaje na rozdiel od tých, ktorí z tohto, z tohto financovania toľko užitku nemali. Takže je to otázka dobrej vhodnej definície e, kvalitnej pracovnej ponuky a tak ďalej. My máme celý rad odporúčaní, e, konkrétne sedem, ktoré e, sme predložili členským štátom a Európskej komisii. Tie najdôležitejšie, ktoré by som chcela zdôrazniť, sa týkajú riadenia očakávaní tým, že sa stanovia realistické a dosiahnutelné ciele a vytvorenie komplexného prehľadu nákladov e, na záruku pre mladých e, a e, na jednotlivé systémy financovania. Toto je teda v stručnosti predmet správy. Určite viete, že 10. mája máme konferenciu na vysokej úrovni o témach, o ktorých teraz hovoríme, takže tá diskusia bude pokračovať. No a ja som teraz pripravená vypočuť si vaše pripomienky a otázky a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem vám za prezentáciu. Určite ste si všimli, že pani Gressler e, odišla na niekoľko minút, e, takže ja budem predseda tomuto stretnutiu a budem prezentovať e, svoj pracovný dokument. Ja Takže ja začnem tým dokumentom. Ja by som vám chcel poďakovať za zorganizovanie konferencie 10. mája ja sa tam takisto e, e, súčasním. To, že e, ju organizujete, už ukazuje, že sa skutočne veľmi snažíte a že je to veľmi dôležitá téma o ktorej hovoríme. Ten môj pracovný dokument uvediem niekoľkými všeobecnými pripomienkami a potom prejdem k odporúčaniam a tie všeobecné všeobecné úvahy sú tieto. Ja som vždy vychádzal z toho, že plne podporujem schém, e, záruku e, pre mladých e, a aj systém financovania, pretože nezamestnanosť mladých je skutočne jedným z najväčších škandálov dnešnej doby. Keď sa pozrieme na čísla z niektorých členských štátov, tak je to skutočne veľmi nešťastné a je to naprieč celou Európskou úniou. Takže je to stále nad 18 v celej Európskej únii a v niektorých členských štátoch je to ešte viac než 18 Takže treba povedať, že padlo politické rozhodnutie. E, to záruka pre mladých je politickým rozhodnutím e, bolo presadené veľmi rýchlo a mnoho členských štátov nemalo pripravené infraštruktúry alebo štruktúry na to, aby e, tie konkrétne schémy zaviedli, takže ten začiatok bol pomalý. Od tej doby sa veci trocha zrýchlili, ale treba si takisto položiť otázku, prečo ten začiatok bol taký pomalý a údaje v tejto správe sú z roku až 15, to znamená, to bol úplný začiatok e, tejto schémy záruka pre mladých, e, takže e, tam sa vyskytli určité problémy, ktoré sú, identifikoval, teda, ktoré, ktoré sú identifikované v tejto správe. Pardon. Um, takže um, táto schéma sa týka miliónov mladých ľudí v celej Európskej únii a nezamestnanosť sa týka miliónov mladých ľudí a na to nesmieme zabúdať. Treba pre týchto mladých ľudí vytvoriť príležitosti ale keď vytvárame tieto príležitosti pre mladých ľudí, tak e, tieto príležitosti musia byť aj kvalitné. Nemôžeme tým mladým ľuďom, ľuďom dať len tak e, hoci čo, len aby sa dostali z e, registra úradu práce. To znamená, že tie ponuky musia byť kvalitné, aby mladí ľudia mali užitok z takýchto ponúk a mohli ich do budúcnosti využiť. Takže Eh, videli sme správu ECA, eh, e odporúčania a eh, reakciu komisie. Ja si myslím, že treba povedať, že komisia nie je úplne spokojná so všetkými odporúčaniami, hoci veľa z toho akceptujú. A sú tam teda otázky, ktoré určite bude komisia chcieť prediskutovať. Ale pokiaľ ide o moje odporúčania k tomto dokumentu, No, v tomto dokumente nebudem prechádzať podrobne všetkými, ale treba povedať, že eh, nezamestnanosť mladých eh, je síce stále veľkým problémom, alebo síce klesá, ale naďalej zostáva veľkým eh, problémom a to v celej Európskej únii a preto by nezamestnanosť mladých mala byť prioritou aj do budúcnosti a hľadať, mali by sme hľadať spôsoby, ako financovať riešenia či už na úrovni Európskej únie alebo členských štátov tak aby sa záruka pre mladých e, e, vlastne nemusela spoliehať len na financovanie z Európskej e, únie. Vy hovoríte v správe aj v tých verbálnych vyhláseniach, že tie členské štáty neboli úplne úspešné v tom, aby ponúkli dostatok príležitosti pre mladých ľudí, ktoré by mohli mladí ľudia využiť to 4 mesiacov, ale skutočne úspech tejto schémy pre mladých, e, záruky pre mladých spočíva najmä e, v tom, ako sa bude dať e, členským štátom ponúkať kvalitné ponuky a hovorí sa v, prá- v správe takisto aj o nesúlade medzi odbornou kvalifikáciou mladých e, ľudí a e, požiadavkami e, zamestnávateľov. Takže treba skutočne sa snažiť aby mladí ľudia boli vzdelávaní tak, aby to zodpovedalo požiadavkám pracovného trhu a aby im to skutočne pomohlo nájsť prácu. To hovoríme na základe vlastných skúseností, takže máme tu ešte niekoľko eh, otázok pre komisiu, konkrétne do akej miery sa domnievate, že eh, ruka pre mladých eh, trpí nedostatkom primeraných zdrojov 6,4 miliardy tom, tam malo byť vyčlenených. Myslíte si, že je to dostatočné? Možno by to malo byť viac. No a okrem toho Mohli by ste nám povedať, e, aké zlepšenia e, nastali od vtedy, čo bola zverejnená správa e, dvora? Ďakujeme pekne. Pán kolega Vali je prvý rečník na zozname. Áno, ďakujem pán predseda, ďakujem pani Ivanovej za veľmi zaujímavú E, správu. Je to veľmi zaujímavá téma, táto záruka pre mladých a my už sme mohli konštatovať, aká je situácia aj v Taliansku počas e, návštevy výboru e, KONT, ktorú viedla veľmi dobre pani Martina Dlabajová, bolo to na Sicílii v Kalábrii, takže tam sme hovorili o tom, aký je systém implementácie v Taliansku a Mm, máme tu tie odporúčania e, súdu a mm, povedal by som, že to je veľmi dobrá analytická práca. Súhlasím s tými e, odporúčaniami e, najmä tej technickej povahy, ktoré dvor dáva, najmä pokiaľ ide o otázku registrácie neaktívnych osôb, to znamená E, tých ľudí, ktorí by mali, by mali byť zahrnutí do záruky pre mladých. No a pokiaľ ide o program záruky pre mladých, e, povedal by som, že to nie je úplný neúspech. V niektorých e, členských štátoch sa to úplne nepodarilo. To je pravda. Napríklad v Taliansku sa nepodarilo vytvoriť takú štruktúru, ktorá by zabezpečila funkčnosť a funkčné využitie e, zdrojov, ktoré vyčlenila členská, e, Európska únia a e, verím tomu, že pri lepšej implementácii tých systémov na spracovanie požiadaviek mladých a pri lepšom využití všetkých tých funkcií, napríklad e, ako je, sú platby pre mladých, tak e, pritom by sa nám mohlo podariť e, zlepšiť fungovanie tohto programu ako takého. Tie problémy, ktoré napríklad sa vyskytli v Taliansku, súvisí aj s otázkou informačných technológií a s problémami v platbách mladým ľuďom, ktorí sa zapojili do tohto e, programu. Tam to neskorene bolo niekoľko mesiacov. E, či už to išlo, teda, či už išlo o stážistov, alebo e, o rôzne praktické učňovské programy a samozrejme to súvisí aj s hospodárskym cyklom a eh, ekonomickým eh, riadením. Pochopiteľne tento systém eh, nemôže robiť zázraky, ale môžeme vytvoriť akýsi informačný systém, ktorý pomôže členským štátom riešiť otázku registrovania mm, nezamestnaných mladých ľudí, ale bez toho, aby sa vytvorili podmienky pre spoločnosti a firmy, aby e, mohli sa aktívne zapojiť do tohto programu, tak e, ten výsledok nebude e, ideálny. Takže treba nájsť spôsob, ako tieto nástroje zakomponovať do tej hospodárskej logiky. To znamená, máme tu ten verejný stimul a zároveň je potrebné mať aj kontrolné nástroje a to všetko je dôležité, aby e, tie výsledky boli trvalej povahy. A potom môže nastať aj situácia, kedy e, máme dokonalý informačný systém, ale bez toho, e, ale, ale nie je dostatočná, dostatočný dopyt po týchto pracovníkoch. Nevytvárajú sa na to dostatočné podmienky. Takže E, to súvisí napríklad e, s okolnostiami, ktoré bránia ďalším investíciám a podobne. Takže e, toto toľko z, tie, tie odporúčania samozrejme sú dvojakej povahy, jednak politickej, jednak technickej. A pochopiteľne všetky ich treba zobrať do úvahy. A je to dôležité, aby tie vlády, ktorým sú určené tieto odporúčania e, zohľadnili, vzali na vedomie a podľa toho aj postupovali. Ale, ako som povedal, je e, potrebné vytvoriť také podmienky, aby e, spoločnosti a podniky, ktoré príjmajú mladých ľudí na, do učňovského pomeru alebo na, z, stáž, e, aby mali podmienky na to, aby mohli potom ponúknuť aj ďalšie zamestnanie. To znamená, aby sa stabilizovala situácia e, týchto mladých e, ľudí, aby mali ďalšiu perspektívu aj za hranicou tej prípadnej stáže alebo učebného pomeru, učňovského pomeru. A okrem toho chcem povedať, že pokiaľ ide o otázku, či je vhodné navýšiť náklady na tento program, program tak ja by som povedal, že by bolo vhodné zvýšiť prostriedky vo chvíli, keď eh, štáty, krajiny, ktorých sa to týka, skutočne budú realizovať odporúčania eh, dvora auditorov. Takže asi takto. Ďakujem. Ďalšia rečnička, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani e, e, pánova, chcem vám poďakovať e, za e, dobre pripravenú správu. Musím skonštatovať, že e, treba vám poďakovať za veľkú tú angažovanosť, ktorú venujete tejto oblasti. V rámci misie v Taliansku sme veľmi ocenili v ten priebeh. Dobre sme videli v teréne, čo sa deje. A chcem ešte povedať, čosi, čo nám spôsobuje starosti, utrpenie. Vidím to v Českej republike, pretože tam momentálne máme lepšiu zamestnanosť dokonca než Nemecko, ale vidím to v iných krajinách a čo bolo pre mňa veľmi zložité, Malko Valí si to asi pamätá. Pred mesiacom mladý e, muž E, asi 23-ročný, e, spáchal samovraždu a napísal otvorený list. Rodičia to uverejnili a bolo to priame obvinenie systému, politiky, obvinenie nás všetkých. Bolo to veľmi silné. Táto je tej krajiny, kde je nezamestnosť mladých taká vysoká, musia sa zamýšľať nad budúcnosťou a dobre sa musíme zamýšľať nad tým, e, či tieto nástroje sú užitočné a či vieme e, vylepšiť situáciu mladých ľudí pre budúcnosť. Nie je to len otázka negatívneho dopadu budúcej zamestnanosti, ale aj negatívne dopady na ekonomický rast. Veľké riziko pre mňa, pre úlohu mladých ľudí v spoločnosti a úloha týchto mladých ľudí vo všeobecnosti v Európe. Považujem to naozaj za veľmi vážne. Ak sa však mám vrátiť k správe, ďakujem za vynikajúcu prácu a závery na základe všetkých informácií z, zo zbieraných. Plne zdieľam Dodala by som určite politické odporúčania. Musíme sa tiež poučiť e, do budúcnosti, aby sa nezopakovali tie isté chyby. Niekedy sa to opakuje dokonca viac než dvakrát. Musíme sa poučiť z chýb. Zdieľanie e, najlepších skúseností je rozhodujúce. hovoríme o najlepších skúsenostiach e, ale nepoužívame tie najlepšie skúsenosti, spomíname to, nepoužívame to v realite. Prečo sa nepozeráme na niečo, čo v niektorej krajine dobre funguje a nepoužívame to v iných krajinách alebo medzi regióny? Ďakujem teda za odporúčanie e, zdieľania lepších e, praktík, to je veľmi dôležité. Tiež stanovovanie si realistických e, cieľov, merateľných cieľov, za to vám ďakujem je tu veľký otáznik, ktorý poznáte z môjho pohľadu, e, liberálky. Asi nikdy nebude mať, e, mať tie isté myšlienky ako kolegovia z SAD, kde jediná vec, nesúhlasím s kolegom, nepáči sa mi e, ten výraz ponuka dobrej kvality, pretože pre mňa ako liberála dobré, dobrá ponuka školení, praktík, praxe, to je veľmi individuálne. Je v jednom regióne, v inom regióne. Mám veľký problém eh, s, tou, s tým výrazom eh, ponuka dobrej kvality, pretože sa ťažko meria, meria. Z rozpočtového pohľadu budeme mať veľké problémy, ako to merať. Pre mňa je to veľmi individuálne, takže toto možno by bola otázka na komisiu, čo môžeme urobiť s tou kvalitou. Ako to môžeme urobiť na tých merateľných, u tých merateľných cieľov? A posledná vec. Ďakujem, že ste spomenuli e, tú nesúrodosť medzi e, zručnosťami a pracovnými miestami vo výbore EMPL. To, budeme o tom určite hovoriť a tiež na tej e, konferencii 10. mája tá, ten nesúlad je pre nezamestnanosť mladých veľký problém. Už dostatočne včas by sme mali o tom premýšľať, pretože ak urobíme nejaké zmeny vo vzdelávaní, uvidíme sa to prejaviť možno o 10 rokov, nie hneď zajtra. Musíme o tom hovoriť dnes, ak chceme vidieť výsledky o niekoľko rokov. Takže ďakujem ešte raz za podrobné štatistiky a všetky grafy. Rada by som vás nabádala, aby ste viac pracovali na týchto témach. Tiež komisiu, aby členské krajiny a regióny pomáhali pri implementácii týchto programov, pretože bez technickej pomoci eh, lokálna úroveň eh, nebude môcť spolupracovať. Toto treba tiež eh, zapracovať. Ďakujem vám Ďakujem Darekovi hlavne ako spravodajcovi. Teraz kolegyňa Ayala Sender. Gracias, señora presidenta. Ďakujem pekne. Už tak najprv by som poďakovala e, kolegovi Vogenovi za jeho prístup k téme, ktorý je veľmi teda k téme, ktorá je pre náš e, parlament veľmi citlivá. Teda otázka záruky pre mladých, kde sa snažíme bojovať proti proti vysokej miere nezamestnanosti mladých. Z, najmä nezamestnanosť takých ľudí, ktorí majú menej ako 30 rokov. Vidíme tu rozdiely, veľké rozdiely medzi zvyškom nezamestnaných. Určite sú rozdiely v miere nezamestnanosti medzi Nemeckom a inými. Otázka nezamestnanosti mladých, ďalšie problémy, nedokončenie školskej dochádzky a tak ďalej. Chcela by som podporiť návrhy a víziu pána Vogana i v tom ohľade, E, tej relevantnosti, ako sme o tom už boli, hovorili v diskusii s maďarskou e, kandidátkou na pozíciu v účtovnom dvore. Je to téma zaujímavá, ale otázka posúdenia ukazuje, že nie vždy sa zobrazí skutočná situácia Na druhej strane je dôležité, a účtovný dvor by sa tomu mal asi venovať, je tu tak závažný jav, nezamestnanosť mladých, mladších než 30 rokov, tak tu si treba stanoviť otázku, či máme dostatočné prostriedky na tento program, na programy ďalšie, program Marco Polo, nie je tu dostatok finančných prostriedkov, aby v, v duchu realizmu bolo možné k tomu takto pristúpať. Ale je tu ešte ďalší k tomu pribúdajúci problém a to je zameranie sa na trošku hĺbšiu úvahu na tému mladých na európskej úrovni. Na európskej úrovni by sa mali aplikovať tie úspešné postupy z niektorých krajín do krajín ostatných. Keď existuje niečo úspešné, napríklad v Nemecku, pri uplatnení záruky pre mladých, tak to uplatniť i v ďalších členských krajinách. Otázka toho, aby mladí, ktorí ukončia základné vzdelávanie, aby napríklad dostali štipendium nejakú odbornú znalosť a zručnosť a pracovné miesto i podnikatelia by tu mali eh, mať zodpovednosť za svojich pracovníkov. To tiež nie je celkom dobré. Eh, napríklad španielský model, ktorý fungoval pre mladých, ktorí nedokončili školskú eh, otázku. A to bol potom program, ktorý veľmi dobre fungoval v Španielsku sú tu i niektoré analýzy, ktoré by som očakávala od komisie pokúsiť sa o všeobecné uplatnenie programu, ktoré dobre fungujú v niektorej krajine. Preskúmať ten základ toho programu, odporučiť ho i v ďalších krajinách. Treba teda analyzovať charakteristiky využívania fondov a vytvárania projektov, ak máme výsledky, ktoré sú veľmi pozitívne. Napríklad projekt e, Agenda 2020 a záruka pre mladých. Myslím si, že tu, ak budeme schopní takto postupovať, tak je možné očakávať dobré výsledky. V každom prípade ďakujem pánu Vonovi, e, Vulkanovi za jeho dobré poznámky účtovný dvor a tak ďalej by toto mali brať do úvahy. Teraz kolega Celer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem e, ospravedlniť našeho tieňového spravodajcu, pána Sarvamu. Je to náš koordinátor, ale dnes nemôže byť prítomný. Veľmi je mu to ľúto, ale poprosil ma, aby som e, vám prečítal moj, jeho úvahy k tomu pracovnému materiálu. Keďže mi e, text zanechal v angličtine, tak som ho nepreložil do nemčiny. Jednoducho sa pokúsim to v tej mojej školskej angličtine vám to predniesť. V prvom rade by sme chceli poďakovať Európskemu účtovnému dvoru za vynikajúcu prácu na tejto správe. Dobre sa pozreli na túto problematiku a poskytli dobré odporúčania pre budúce opatrenia. Chceme e, poďakovať pánu Bogonovi e, za dobrú prácu. Plne súhlasíme s e, tými jeho návrhmi. Záruka pre mladých a iniciatíva pre zamestnanosť mladých boli vytvorené na riešenie nezamestnanosti mladých. Výsledky sú ale sklamaním. Všeobecne by, s obmedzenými prostriedkami by sme ťažko mohli niečo očakávať od takéhoto programu v boji proti takým veľkým problémom. Ťažko, nedajú sa riešiť problémy nezamestnaných mladých v celej Európe. Kondicionalita, časové obmedzenia, nedostatok dôrazu na vytváranie pracovných miest a, a ďalšie e, problémy v budúcnosti treba riešiť sú tu však e, i mnohé úspechy, e, ktoré, za ktoré vďačíme tejto záruke. Mnohí mladí budú mať prínos e, pod mnohé roky. Ale množstvo mladých Európanov naďalej budú z mladého veku do dospelého veku prechádzať bez nádeje, bez zamestnanosti. Preto ich prínos do budúcej produktivity bude obmedzený, takisto ich e, schopnosť dosiahnuť určitý materiálny štandard, e, životné podmienky. Ak Európska komisia to myslí vážne s tými prioritami e, v tejto oblasti, mala by poskytovať viac pracovných miest a školení pre ľudí z týchto vzdialených oblastí Európy. Treba zvýšiť úsilie a naďalej podporovať túto záruku priorita musí byť politická i finančná popri e, investícií do kvalitných pracovných miest a podnikateľstva treba túto zároku zachovať ako základný pilier našej stratégie. Ďakujem, e, hovorí pán Sarmana. Kolega Novakov. Ďakujem. Ja by som na úved chcel poblahožať pani Menovej e, za vynikajúcu správu tu vo výbore práve v tejto veľmi e, blíz, netak blízkej téme pri mojej práci. Len podporím Martinu v tom, čo povedala, pokiaľ ide o dobrú kvalitu. Musím povedať, že pokiaľ ide o rôznych ľudí, tak pre nich je kvalita často úplne iná vec. Okrem e, slov by sme mali nájsť aj individuálny prístup e, si, čo by príslušných ľudí uspokojilo, pokiaľ ide o trvalo udržateľné pracovné miesta. Nemôžeme um, tu zanedbávať zodpovednosť členských krajín. Ešte pred týždňom sme hlasovali pre, e, na, za zvýšenie rozpočtu 1,2 miliardy by bolo zvýšenie stropov. Takže naše záväzky sa ukázali, alebo da teda potvrdili, skutočnosť, potvrdili ich skutočnosti. Pokiaľ ide prostriedky z európskeho rozpočtu. Najlepší spôsob e, na podporu nezamestnaných mladých je pomôcť e, e, reakcii na potreby trhu, pretože dotácie možno fungujú, v určitých prípadoch, ale myslím si, že okrem toho by sme mali podporovať vzdelávanie jednotlivcov, pretože nejde len o záujem členských krajín a únie. Jednoducho mám na mysli to, že sme, tu máme celkom zvláštnu situáciu. Vy ste e, spomenuli, že tu e, je vysoká nezamestnanosť v mnohých e, krajinách, ale často sú tu zamestnanci, ktorí e, nemôžu zamestnať e, ľudí, ktorí majú vysoké kvalifikácie. Je to zodpovednosť členských krajín únie i tých mladých ľudí, ktorí by si radi budovali budúcnosť. Spomenulo sa to Nemecko ako obchodný model. Momentálne má najvyššiu mieru nezamestnanosti historicky. E, na, najnižšiu mieru nezamestnanosti a najväčšie zaťaženie rodín Možno je na čase e, použiť tento nemecký model a niekde to implementovať, pretože zjavne prináša výsledky. Duálne vzdelávanie, myslím si, že je to riešenie, ktoré by sa dalo využiť v rámci EÚ. Pripúšťam, že v určitých členských krajinách sú iné tradície a vzdelávanie a Nemôžeme použiť e, paušálny prístup pre, celý, pre celú EÚ. V určitých častiach e, e, podpora zamestnancov pri nábore, zaškolovaní mladých ľudí je prístupom dobrým. Takže veľa ľudí hovorí, e, že by to mal byť stály spravodajca pre iniciatívu o nezamestnaní mladých. Ja by som povedal, že ja som stálym zástancom všetkých mladých ľudí, ktorí sa snažia nájsť dobré pracovné miesta a pracovať na svojej vlastnej budúcnosti tak, aby mali dostatok prostriedkov, aby teda mala dostatok finančného vybavenia. To je rozhodujúce. Ešte raz teda ďakujem pani Ivanovej za jej odhodlanie za dobrú správu. Ďakujem. Eh, Posledný kolega na zozname, pán kolega Šalk. Ďakujem pekne. Eh, ja za seba takisto by som chcel poblahoželať pani Ivanovej i eh, dvoru za kvalitu správy. Chcem poďakovať takisto spravodajcovi pánu Voganovi, Jediná ľútosť a plutovanie, že u takejto dôležitej téme pre mladých Európanov, že to diskutujeme v zhromaždení e, v veľmi nízkej početnosti. E, bolo by mi vyhovovalo, keby náš kolega Flanagan keby sa s takou istou vervou vrhal do tejto témy, taký istý entuziasmus, ako keď e, išlo o predošlú tému, pokiaľ išlo o politický život, vnútornú politickú situáciu v Maďarsku. Nepochybujem o tom, že, že mladí Íry, na, ktorí sú v nezamestnanosti, sa nadchýňajú politickým životom v, v Maďarsku, ale o jednej veci som istý, že títo mladí Íry osobitne e, sa zaujímajú o ich postoj, postoj európskych poslancov pri e, zastávaní ich záujmov, keď sú nezamestnaní práve e, v tej krajine, keď sa pozrieme do tej správy, kde viac ako 20 mladých ľudí je nezamestnaných. Ďakujem. Takže to boli e, všetci, ktorí sa hlásili za slovo. Pán Uber za komisiu, ďakujem. Aj e, komisia by sa chcela poďakovať dvoru auditorov za správu. Samozrejme, e, berieme ju na e, vedomie. Môžeme akceptovať určité odporúčania, ale tie hlavné závery nezdierame a síce, že nesplňala pôvodné očakávania táto záruka ak chcete podrobnú odpoveď od komisie, odporúčam, aby e, ste si úplnú správu e, prečítali. Niektoré e, závery sú. Táto záruka sa stala realitou. Milióny mladých sa zaregistrovali v rámci národných schém, dostali ponuky a počet nezamestnaných o 1,7 miliónov poklesol. Chcel by som tiež počierknúť, že E, potrebuje táto e, záruka e, obrovské štrukturálne reformy, takže to potrvá istý čas, kým prinesie ovocie. A niektoré závery správy vychádzajú z údajov z rokov 2014 a 2015, ako aj spravodajca správne povedal. Pokiaľ ide o túto iniciatívu pre zamestnanosť mladých ľudí, vieme, že tam došlo k omeškaniam v niektorých členských štátoch, ale od 2016 tam došlo k posunu a plní táto iniciatíva svoju úlohu a síce u miest dostala sa teda táto iniciatíva mladí do centra diania Takže výsledky eh, iniciatívy eh, mm, zamestnanosti mladých eh, ľudí z tejto správy mali byť považované za predbežné. Vždy je tam časový posun medzi implementáciou a spravodajcom. K niektorým pripomienkam pána spravodajcu otázka finančných zdrojov, či je ich nedostatok. Chcel by som počiarknúť, že táto iniciatíva legislatíva nie je jediným eh, zdrojom eh, financovania. Boli tu eh, bolo tu spomenutých 6,4 miliard, ale tie sú navýšené o 1,2 z ESF minulý rok a tiež Európsky sociálny fond je dôležitým finančným nástrojom e, financovania záruky e, zamestnanosti mladých ľudí. E, Vieme, že aj štúdie Medzinárodnej organizácie práce konštatujú, že je potrebné navýšiť financovanie a musia byť spojené, navýšené tieto finančné prostriedky národnými zdrojmi. A táto záruka tu nie je len o číslo čísla, ide tu o, oveľa viac o štruktúrálne zmeny, ide tu o to, aby skutočne sa zlepšil postup prechodu zo školy do zamestnania. Je potrebné reformovať e, systémy vzdelávania, e, systémy učňovského školstva, mm, prácu e, e, s mladými e, ľuďmi. A niektoré záležitosti idú na to, nie sú tejto v správe zohľadnené. Pokiaľ ide o zlepšenia viem, že došlo k posunom, k zlepšeniam. Údaje, ktoré sme zbierali, sú lepšie postupom rokov. Reformy pokračujú v členských štátoch, aj štrukturálne reformy, nový systém zisťovania potrieb, napríklad v Chorvátsku, tie jednotné kontaktné miesta, vo Fínsku nový program, ktorý rieši predčasný odchod zo škôl vo Francúzsku. Boli tu tiež otázky v súvislosti s kvalitou ponuky skutočne dôležitý bod. E, monitorujeme túto kvalitu v rámci Európskeho semestra. a Máme aj iný spôsob monitorovania, síce následnými indikátormi v rámci e, toho rámca indikátorov Pozeráme sa e, e, e, na to, či tí mladí ľudia po tom, čo získali ponuku, zostanú na tom pracovnom mieste aj o 6-12 mesiacov. Ak áno, potom to bola dobrá ponuka. Kvalitná ponuka znamená systémovú integráciu do trhu práce. Počuli sme od rady EPSCO, ministrov pre zamestnanosť a z slov dvora auditorov, že je potrebné pracovať ešte e, na e, e, kvalite. Budeme pracovať na štandardoch kvality. To už od začiatku mája k zodpovednosti za implementáciu za ruky zamestnanosti mladých ľudí táto zodpovednosť je jasne na členských štátoch a komisia prirodzene bude aj naďalej podporovať členské štáty pri implementácii tejto záruky pre zamestnanosť mladých ľudí prostredníctvom vlastných iniciatív, prostredníctvom nových kapacít a všetkého toho, čo tu bolo spomenuté. Ďakujem pekne pani kolegyňa Ivanova, ďakujem pekne pani predsednička. Ja by som sa rada poďakovala všetkým poslancom za ich eh, veľmi eh, dobré pripomienky, najmä ďakujem pánovi spravodajcovi, v plnej miere zdieľam jeho stanovisko a tiež e, tie názory, ktoré tu boli prednesené. E, pokúsim sa zodpovedať na e, otázky, ktoré boli prednesené, ale začnem tým, že počierknem skutočnosť, teda čo pre nás je to novum v tejto zároky zamestnanosti pre mladých ľudí. A tiež sa vrátim k otázke komisie ohľadne očakávania, prečo konštatujem konštatujeme, že to nesplňa pôvodné očakávania. To novom v tejto záruke e, bolo e, systematicky obsiahnuť všetkých mladých e, ľudí v rámci 4 mesiacov, najmä tých, ktorí nie sú aktívni. A to systémovým spôsobom. A to je očakávanie. No, um, my sme vychádzali z údajov a tieto cieľ splnené neboli. A môžem povedať len to, čo komisia konštatovala vo, svojom, vo svojej bielej knihe o budúcnosti Európy, že je tu medzi očakávaniami a schopnosťou EU splniť tieto očakávania očakávania nesúlad. E, to, to stanovisko komisie hovorí e, same za seba e, my e, e, e, samozrejme nechceme, aby nefungovala táto záruka pre mladých. Všetci v tejto miestnosti si želajú, aby fungovala. Všetci chceme, aby bola úspešná táto záruka. A tie slabé miesta, ktoré sme zistili, tie tu zdôrazňujeme za tým účelom, aby sme pomohli komisii, aby tieto veci vyriešila a aby v budúcnosti sa posunula postupovalo pri implementácii záruky pre mládež oveľa efektívnejšie. Dôležitá otázka bola spomenutá pánom Palim a pani Ajala ohľadne zdrojov. To je riziko, ktoré sme zdôraznili už v prvej správe o záruke pre mladých primeranosť tých finančných zdrojov je sporná. Len niekoľko údajov z ostatnej správy o nezávislých odhadoch nezávislých organizácií, nie e, Dvora auditorov. Tieto konštatovali, e, že ILO E, tie priemerné ročné náklady e, odhaduje na 45,4 e, miliard eur za rok. A tu máme 52 miliard za rok. A pritom vieme, aká je, aký je ten celkový finančný objem za celé obdobie. Čiže zjavne tu je rozpor. Vychádzali sme z tej vzorky siedmých navštívených štátov. E, boli odprezentované e, dobré zámery, ktoré boli e, financované z týchto zdrojov, ale nikto nedokázal odhadnúť náklady, ktoré by boli potrebné, aby sme všetky tieto veci vyriešili, aby sme zasiahli každého v rámci tých stanovených štyroch mesiacov. Hm, takže Tvrdí sa tam, že by sa to malo zvýšiť e, e, alebo nie, ale e, je potrebné stanoviť priority opatrení, tak aby to bolo najlepšie pre mladých ľudí. A je tam teda tento nesúlad medzi tým, čo bolo spomenuté a medzi tým, čo je možné dosiahnuť na základe finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii. Pani Ajala, položila otázku ohľadne eh, časového načasovania tejto eh, správy. Áno, mali by sme byť rýchlejší a ja robím všetko, čo je v mojich silách, aby som eh, poskytla tieto osobitné správy v čo možno najkračom e, čase. Môžem e, e, citovať z našej prvej správy o zároky pre mládež. Tam sme len o desiatich mesiacoch podávali správu, ale teraz sme museli navštíviť viacero členských štátov, takže asi pochopíte, že to trvalo trochu dlhšie. Tiež bolo povedané, že tie údaje sú možno trochu zastaralé, už v každej osobitnej správe robíme analýzu post factum ehm, keď e, toto teda e, v prvej e, správe o mládeži sme sa to snažili robiť ex ante a teraz už sme mali dočinenia s faktami a toto boli údaje z MKO, tie aktuálne, ktoré sme mohli vôbec využiť pre našu osobitnú správu. Takže toľko eh, k tej otázke o zdrojoch a načasovanie. Tiež by som rada využila túto príležitosť, pani predsednička, eh, ak mi dovolíte, aby som sa poďakovala komisii za ich eh, mimoriadne konštruktívny prístup. Pán komisár, generálny riaditeľ, všetci riaditeľia veľmi dobre spolupracovali. Nebol to jednoduchý proces. Uvedomovali sme si všetci tie právne záležitosti, ktoré tam musíme dodržať komisia áno, berie na vedomie tieto odporúčania. V niektorých veciach sa nezhodujeme, ale musím povedať, že naozaj e, všetko e, urobili preto, aby e, vylepšili túto situáciu. Takže ďakujem za tento konštruktívny prístup a, a veľa šťastia. Ďakujem aj členským štátom za implementáciu tejto záruky mládeže. Ďakujem pekne. Áno, takže predsa len sme sa dopračo, dopracovali k tomuto veľkonočnému mieru. Pán spravodajca, e, Ďakujem, pani e, predsednička. Niekoľko e, záverečných prípadov spomienok. Každý eh, súhlasí s tým, že táto záruka pre eh, mladých je účelná, dobrá a že eh, sa snaží pomôcť riešiť túto škandalóznu situáciu v rámci Európskej únie mladých. Ale táto záruka pre mladých je len súčasťou celkového riešenia. Členské štáty samotné majú veľkú zodpovednosť, aby zriadili primerané štruktúry na využitie tejto záruky pre mladých. E, tiež je potrebné využívať aj vlastné finančné prostriedky a čo je najdôležitejšie, majú e, zodpovednosť politickú pri riešení nezamestnanosti e, mladých. To je tá najdôležitejšia priorita. priorita. To je veľmi urgentná záležitosť. Čo sa týka súkromného sektoru, ten má zodpovednosť, pokiaľ ide o ponuky dobrej kvality, už to tu bolo viackrát spomenuté nie je to nikde e, nadefinované, ale e, určite nechceme e, mať Nechceme, aby e, č, mladí ľudia mali e, také ponuky, kde budú len variť kávičku a kopírovať. Toto naozaj nie je ponuka e, dobrej kvality. Mali by tam byť určité minimálne štandardy, ktoré by zabezpečili, aby tí mladí ľudia dostali ponuku na dobré miesta, adekvátne zaplatené a, a aby sa tam ďalej školili ako súčasť toho svojho jobu, ktorý budú robiť neskôr. Čiže takéto niečo by sa malo nadefinovať. Na záver by som rád eh, povedal, že súhlasíme s tým, že áno, eh, pomaly to začalo. Počuli sme aj dôvody, eh, prečo boli tam určité problémy pri začatí prác na tejto záruke, ale postup sme zaznamenali a bude to určite pokračovať aj do budúcnosti. A počuli sme aj z dvora auditorov dnes tie závery, ukazujú na určité problémy z minulosti, ako postupadov. do budúcnosti a chceme, aby to dobre pokračovalo do budúcnosti, pretože táto e, e, záruka e, určite napomôže vyriešiť problém s nezamestnanosťou u mládeže. Ďakujem pekne, tým pádom sme ukončili tento bod rokovania. Pokiaľ ide o nasledujúce dva body, chcem povedať, že desiatko, jedenáctku už nezvládneme. Dnes mali sme to pôvodne naplánované inak, e, takže pravdepodobne ukončíme bodom 9 naše dnešné rokovanie, bodom nové dohody o financovaní medzi EU a Svetovou bankou a ich účinky na rozpočet EU. E, týmto bodom sa zaoberáme preto, lebo zohrával určitú dôležitú úlohu pani podpredsednička, ktorá medzičasom odišla do Svetovej eh, banky, eh, sa podielala na negociáciách. Hovoríme tu o dvoch rozhodnutiach komisie z 12. apríla 2016 a síce rozhodnutie komisie 2210 a 2250. Obe rozhodnutia sú neverejné, ale my sme vám postupili tieto rozhodnutia v papierovej podobe. Rada by som vám stručne povedala, o čo tam vôbec ide a prečo sa tým dnes zaoberáme zaoberáme. Myslíme si, že naozaj je dobre zaoberať sa týmto prepracovaním e, princípov financovania medzi EÚ a Svetovou bankou. E, z roku 2014 existuje finančná dohoda so Svetovou bankou. V roku 2016 táto dohoda o financovaní e, bola týmito dvomi rozhodnutiami komisie pozmenená. Tie zmeny sa týkajú e, toho, že tie teraz fondy, ktoré Svet Svetová banka spravuje, e, že budú za ne platené menšie správne poplatky. Je tu nové členenie, všetci ste dostali dokumenty, ktoré som aj ja obdržala. Chcela by som e, vám e, povedať, že pokiaľ ide o prvých 50 miliónov dolárov, tam 50, 5 správneho poplatku sa už zaplatila pre tých zvyšných 54% a potom 3% a tá ďalšia tranža 2% poplatok. Čiže je e, tu odstupňovaný e, poplatok, doteraz to bolo 5,5% e, flat rate. To sa týka všetkých fondov, ktoré ktoré, si, eh, ktoré eh, sú určené pre príjimateľov. A potom tam máme ešte ďalšiu špecifikáciu, a síce tie eh, trustové fondy, ktoré implementuje sama Svetová banka. Tam bolo zaujímavé doplnenie a síce 17 personálnych nákladov v budúcnosti Svetová banka dostane zaplatených ako flat rate. 17 sa mi zdalo na prvý pohľad byť príliš veľa. Tých 17 to sa vzťahuje na hodinové náklady za personál a konzultantov. Vyvstáva otázka, do akej miery e, to je zahrnuté vo všetkých e, úrovniach riadenia, pretože nikde nie je špecifikované, že sa to týka len personálu, ktorý pracuje priamo na tom ktorom projekte. Čiže toto by bola moja otázka na komisiu. A potom v dokumente sa e, uvádza, že z 5,47 na 5,8 sa tým pádom poplatky na sveto, odvádzané Svetovej banke zvýšia. Radi by sme tam naozaj mali presné čísla až na eurocent. Keď si to celé pozrieme a naozaj som sa veľmi sústredila na, tieto, na tento dokument, aby som dobre pochopila, o čo tu ide. A zistila som, že doteraz tam existujú výnimky a síce e, výnimky pre e, naliehavé fondy pre naliehavé otázky a riešenie po urgentných situáciách, čiže je tam e, výnimka e, Mm, pokiaľ ide o tieto iné trestové fondy. A čo by nás zaujímalo, je, čo vlastne chce dosiahnuť komisia touto zmenou. Musíme teraz vychádzať z toho, že v budúcnosti e, budeme mať oveľa viac trestových fondov pre e, oveľa viac e, situácií, než teraz. To je jedna z otázok, na ktorú by som si rada vypočula odpoveď a potom by sme ešte radi si vypočuli, ak finančné dopady z toho budú vyplývať. Komisia a mi na vzorových eh, výpočtoch eh, vysvetlila, že tie eh, trustové fondy organizované pre používateľov, že tam tie poplatky za správanie podstatne touto zmenou budú znížené. Ale vyzerá to tak, že doteraz sa platilo príliš veľa. Čiže otázka na komisiu, keby ste nám dali zoznam o všetkých trustových fondoch multidarcov, kde doteraz sa platili príliš e, vysoké e, poplatky. Takže toľko stručne. A ja by som tiež mala jeden príspevok na zjednodušenie, pretože celé to považujem za veľmi komplexné, komplikované, málo transparentné e, a pýtala som sa, prečo tomu tak je a zaoberala som sa touto otázkou. Keď Eh, si pozriete tieto zmeny, môžete dospieť len k tomu záveru, že v budúcnosti sa plánuje, aby eh, Svetová eh, banka zohrávala oveľa väčšiu úlohu než doteraz. A otázka, ktorá v tejto súvislosti vyvstáva, ako budú reagovať ďalší príjemcovia národné organizácie, či tí s takýmto niečom súhlasia, niečím súhlasia a aké dopadky to, dopady to bude mať. Takže ďakujem, pán kolega, že ste medzi nás prišli. Pán Valdebroka, máte teraz slovo. Thank you very much. Ďakujem pani, e, veľmi pekne, pani predsednička. Pokúsim sa odpovedať na vaše otázky. V prvom rade chcem pripomenúť, že máme so Svetovou e, bankou už od roku 2001 dohodu a v roku 2014 e, prebehla väčšia revízia tejto dohody, ako ste povedali, a potom sme museli akceptovať ustanovenie, ktoré vlastne bolo revíznou doložkou a tá sa týka všetkých e, e, poskytovateľov, donorov e, Svetovej banky a išlo o novú politiku v podstate úhrady nákladov, získavania nákladov a táto nová politika MMF tam má 30-percentný podiel, ako vieme, takže Mm, táto doložka sa postupne eh, presadzovala vo všetkých eh, dohodách so, so svetovými organizáciami a to a, vrátanie Európskej únie. My sme nemali príliš veľa na výber, pokiaľ ide o túto revíznu doložku, takže sme nemohli urobiť nič iného, než ju akceptovať. Eh, ten systém samozrejme je oveľa komplexnejší. Tá predchádzajúce, tie predchádzajúce pravidlá boli také, že bolo, bolo bola 5-percentná e, e, paušálna sádzba pre EÚ, ale teraz tu máme e, rôzne poplatky, ako ste sa ani povedali, jednak regresívne poplatky, ktoré platia pre tú časť rastového fondu, ktorý spravuje tretia strana, nie Svetová banka ako taká, a regresívne. A to je 5 až 2 táto degresia sa vyrátava z celej čiastky v Trastovom fonde, nielen z príspevku Európskej únie a je to jasný stimul pre EÚ eh, e a iných donorov, aby sa zapájali do väčších trastových fondov, aby sa využívali výhody z rozsahu. Okrem toho je tu ďalší prvok eh, v tejto politike eh, spätného získavania nákladov, to je poplatok 17% tam to je len uplatňované na zamestnancov Svetovej banky, takže to neplatí napríklad e, pre e, e, spoločnosti poskytujúce služby na základe servisných služieb. Takže to je teraz 17 tento poplatok a platí to len na obmedzenú časť, pre obmedzenú časť nášho príspevku do Svetovej banky. Takže niekoľko príkladov by som mohol uviezť, eh, no povedzme už aj teraz. Eh, v dokumente, ktorý sme vám odovzdali, máme dva príklady uvedené, to sú také dva extrémne príklady. Eh, jednak tie trastové fondy pre polnospodársky rast v Európe, tam je v podstate len, to sú len 2% toho celkového príspevku to sú náklady vlastne toho e, personálu. A 17% sa teda vzťahuje len na 2% toho globálneho príspevku. Takže výsledok je, že máme globálny poplatok e, menej než 5%, 4,59%. A teraz ďalší extrémny príklad, kde máme, kde e, žiadna časť trastových fondov nie je implementovaná tretimi krajinami len zamestnanci Svetovej banky implementujú. Takže e, tento, tento, e, trustový, tieto, tento trustový fond a tam napríklad je 22-percentný podiel nákladov globálneho príspevku, no, pokiaľ ide o zamestnancov Svetovej banky a tam na to sa aplikuje 17 a to teda z toho vyplýva 3,83. E, Takže to je pod 5%. Takže to sú také dva extrémne e, e, príspevky. Buď sa teda len implementuje zo strany Svetovej banky, alebo sú tam zapojené aj tretej strany. A myslím, že treba povedať, že sme museli veľmi opatrne postupovať pri rokovaní o tejto zmluve, aby sme zabezpečili práve finančné riadenie. Um, s tým súviseli rôzne špecifické a osobitné uh, štúdie a analýzy uh, aj v súvislosti s uh, stratégiou pre um, mládež 2020 a my sme vedeli, že tu bude mať tých 17 na zamestnancov Svetovej banky veľký dopad tak sme e, trvali na e, tom percente, paušálnom percente 5%, e, pokiaľ ide o príspevky Európskej únie. My už sme o tejto otázke pred niekoľkými mesiacmi i diskutovali. Teraz už ubehol rok a pol od začiatku implementácie tej novej politiky a môžem vám povedať, že sme pod tými 5%, takže ten súčasný systém je povedzme, ekonomickejší než ten predchádzajúci systém a domnievame sa, že je takisto aj efektívnejší, pretože tu máme záväzok Svetovej banky e, pracovať na ukazovateľoch a výsledkoch, tak aby ste e, videli lepšie, aká je situácia a aké sú konkrétne výsledky e, týchto investovaných finančných prostriedkov do finančn- trastových fondov. A môžem vám potvrdiť, že je to takisto aj veľmi e, plne e, transparentný e, systém. My sme vám už poslali zoznam všetkých dohôd, môžete skontrolovať každý jednotlivý prípad, pokiaľ ide o súlad s pravidlami a ja budem v 22. až 26. mája na čele misie do Svetovej banky a myslím, že by to mohla byť dobrá príležitosť, aby ste dostali potvrdenie od Svetovej banky o tom, ako e, e, aplikujú túto novú politiku úspory nákladov a ako sa javia výsledky, pokiaľ ide ako, ako sa javia teda celkové výsledky a, a efektívnosť e, riadenia trastových fondov. Takže stručne povedané, ja si uvedomujem a Eh, uznávam, aj komisia to uznáva, že je to komplexný eh, proces a eh, týka sa všetkých donorov Svetovej banky, ale je to systém, ktorý je ekonomickejší než ten predchádzajúci a je to systém, ktorý nám umožňuje lepšie vás informovať o výsledkoch politiky, takže toľko by som povedala. Samozrejme odpoviem aj na ďalšie otázky. Ja, danke. Ďakujem pekne. Mám nasledujúce otázky. Už e, bola e, možnosť e, osobitné podmienky ustanoviť pre jednotlivé fondy. To teraz bolo vypustené. Prečo to bolo vypustené? to celá zmena vlastne nebola potrebná. Svetová banka by si e, cez tie e, osobitné špecifické podmienky už tak či tak mohla e, vyžiadať viac financií. A potom ešte je tam sporná otázka kritérií podporovateľnosti. Vždy sa vyžaduje, e, aby tam bolo toľko finančných prostriedkov k dispozícii, e, aby e, to mohlo byť financované z EU rozpočtu. Čo by mohla byť taká vec, ktorá nie je, možno, ktorú nie je možné podporovať v rámci Trust fondu mm, a ďalšia otázka, koľko teraz fondov máme e, v rámci EÚ? Sú s tým spojené totiž aj ciele Horizont 2020. A ja by som rozpočtovému výboru navrhla zablokovať cestu k týmto trust fondom, lebo tam máme úplnú netransparentnosť. Ja som, odkedy som to si pozrela, eh, veľmi ustarostená, pretože tie trestové fondy sú eh, rýchlo rýchlou možnosťou, ako eh, minúť tie peniaze komisia postupy zodpovednosť a keď niečo nevíde, je na vine Svetová banka. Čiže táto forma decentralizácie e, peňazí e, z európskeho e, rozpočtu, takto som si to nepredstavovala. A vidím tu naozaj alarmujúce body, ktorých zámerom je aj naďalej externalizovať tieto prostriedky, na čo potom, mm, na čom chce pracovať komisia, na čo potrebujem v DEVKO 5000 ľudí, keď sa e, robia e, veci so zámerom, že komisia už vôbec nebude zodpovedná a že e, ju nikto nemôže brať na zodpovednosť. Ďakujem vám za vašu odpoveď. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička tie mm, informácie, ktoré sme vám odoslali, e, tak tam e, tie obsahujú e, ten počet 7 tých trastových fondov, bank, ktoré sú najviac dotknuté. Tak tu máte ten celý zoznam a k tej vašej po, po pripomienke určite E, to nie je ten najjednoduchší spôsob, e, ako môže komisia nakladať s peniazmi. Keď sa pozrieme na e, tie príspevky do trastových fondov Svetovej banky, tak zistujeme, že to je v podstate ten najefektívnejší spôsob, ako získať výsledky za prostriedky Európskej únie. Mm, Zoberieme napríklad trastový fond pre Afganistan, ten najväčší celý rad ľudí, E, e, z toho čerpal. E, mnohé deti dostali prístup do škôl, mnoho ľudí získalo dodávky elektrickej energie, prístup k zdravotníckej starostlivosti a podobne. Takže toto nie sú peniaze, ktoré by sa vynakladali bez nejakej ďalšej kontroly. Viete, že existuje predkladanie správ a proces absolutória sa zameriava aj na efektivitu týchto výdavkov a komisia je samozrejme naďalej zodpovedná za využitie e, týchto peňazí a preto sme tak e, veľmi e, dôkladne sformulovali tento materiál, pretože vy, Olaf a dvor auditorov musíte mať takisto istotu ohľadom vynaložených peňazí. A otázka, či máme možnosť reagovať a a povedzme ovplyvniť, eh, čo sa používa z týchto trastových fondov, čo je v našom záujme. A my máme dva spôsoby. Jednak eh, keď sa investuje nejaký obnos eh, do trastových fondov, tak vám môžeme na konci ukázať, že tá suma zodpovedá nejakej oprávnenej povedzme, akcii alebo opatreniu. No a potom otázka či by sme e, sa mali zapojiť do projektov, ktoré sú v protiklade s politikami Európskej únie, napríklad e, také situácie môžu nastať aj nastali, e, ale v takej situácii my tú zmluvu ukončíme a zabezpečíme, že sa žiadne finančné prostriedky nevynaložia v rozpore s politickými líniami Európskej únie. No a ešte k vašej otázke, povedzme, tých eh, starých ustanovení, ktoré nevyhnutne nemusia byť v, tom, v tej novej eh, dohode. My máme totiž nový prístup, eh, ktorý umožňuje komisii prístup k tzv. povedzme spojeným donorským e, akciám. To znamená, sú to také e, situácie, kedy sa skutočne vyžaduje na riešenie konkrétnej situácie vo svete zapojenie e, viacerých, viacerých donorov a činiteľov. Takže mm, my využívame aj toto a Ehm, máme síce určité obmedzenia vo finančných nariadeniach, ale máme takisto možnosť prispievať takto finančne hm, k riešeniu konkrétnych situácií prostredníctvom eh, ďalších eh, donorov. To znamená, eh, takto sme postupovali doposiaľ, pokiaľ ide teda o ten pomer nákladov a prínosov. Ešte som sa chcela vrátiť k dvom otázkam, ktoré už som dala, ale ktoré neboli zodpovedané. A síce tých 17 pre e, tie trust fondy vykonávané Svetovou bankou, ktoré to e, ktorý personál to zahrňa, ten, ktorý pracuje na konkrétnom projekte, alebo Eh, aj eh, iný personál pod pani eh, Lagardovou, ktorý musí byť zaplatený a aký je dopad na ostatných poskytovateľov finančných prostriedkov a prečo je to také utajené, lebo bolo veľmi ťažké dopracovať sa k dokumentom a ešte pod k tomu, že e, pani podpredsednička to e, vyreko, vyrokovala, ešte keby ste mi e, povedali, aký podiel na tom svojho času pani podpredsednička získala. A ja, Alo. Um, sorry for that. I had lost part of your last uh, question. Uh, ja som eh, nepočul eh, časť eh, tej poslednej otázky. 17% to je len ten personál, ktorý pracuje na projekte a v prílohe rámcovej zmluvy máme predbežný rozpočet, kde je jasne ukázané, kto pracuje na konkrétnom projekte, tak aby sme neplatili nič iného. Takže toto je, myslím, pomerne jasná odpoveď a pokiaľ ide o vašu otázku hľadom zapojenia eh, podpredsedničky Georgievy, môžem vám povedať, že táto dohoda bola podpísaná v roku 2014, potom tam je tá revizná doložka, ktorá platí pre všetkých donorov Svetovej banky a to je vlastne dôsledok tej novej, dôsledok tej novej politiky z, eh, eh, nákladov z roku 2015 a nikdy sme nedostali žiadne pokyny od Mm, kabinetu alebo podpredsedničky ako takej. A toto sa skutočne rokovalo len na úrovni generálnych riaditeľov pre rozpočet s pomocou e, DG DEFCO, pochopiteľne, a my sme to e, urobili na základe usmernení pre generálnych riaditeľov. A to už e, povedala pani podpredsednička, môžem to plne potvrdiť a to bolo nevyhnutné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 and we, we, we believe that this is very much the case, but we have not got uh, specific information on, on the treatment for the United States, for instance, or the major donors. Prístup k Spojeným štátom a podobne. You, you meant the comparison with other... Takže pokiaľ ide o porovnanie s inými medzinárodnými uh, organizáciami, možno to takisto pre nich bude zaujímavé. Ako viete, tak e, my máme ten istý strop, e, to je 7 e, vyplývajúci z finančného nariadenia. A my to uplatňujeme voči všetkým partnerom vrátane OSN a ďalších hráčov. Takže opäť vo väčšine prípadov banka preto ako implementuje svoje opatrenia z snaží sa e, spájať e, fondy, aby získala e, výhody z rozsahu. Takže postupuje takto, hoci OSN napríklad tá funguje samozrejme priamo na mieste, a z toho vyplývajú aj e, tie e, určité rozdiely vo fungovaní, ale tým zámerom je skutočne e, znižovať náklady Svetovej banky, tak toto funguje vo všeobecnosti, ale toto je iný systém. Ja, Ďakujem. Sme výbor, ktorý pracuje smerom do minulosti, takže pre nás by bolo dobre tie zoznamy, do aké, v akých čiastkách sme mali trust fundy, aby sme vedeli, teda keď vieme aspoň teraz zauštovovať tieto náklady, aby ste nám presne ukali, bolo by dobré, keby sme to mali. Pýtala som sa tiež ďalej, preto sú tie dohody také tajné. Veď rozhodnutia komisie nie sú až do, do dnešného dňa verejne prístupné. Prečo je tomu tak? My už sme na toto odpovedali. To je rozhodnutie komisie z roku 2016 a je to e, rozhodnutie, ktoré je verejne k dispozícii e, e, a nikdy sme to neskrývali od doby, čo to bolo podpísané a takisto sa vydala aj e, tlačová správa a e, tie dokumenty e, od svojho prijatia sú vo verejnom registri dokumentov od prijatia toho nového rozhodnutia. This is not the case, believe me. Ale to tak nie je, verte mi, ja som sa skutočne ten dokument e, pokúšala nájsť, ale nepodarilo sa mi a skutočne som sa veľmi snažila. Takže pošlete nám prosím e, odkaz na ten dokument. Tým pádom sme na konci. Ešte pán Celer. Nie je to veľmi uspokojivé, čo sme si vypočuli minimálne, keď je tu ešte nevyjasnené vlastne, že E, rozvojové projekty by mala práve Svetová banka najúčinnejšie implementovať a je, sú tu aj ďalšie hlasy zaznievajú, ktoré hovoria, že ktoré to teda výrazne spochybňujú. Keď sa pozrieme na štruktúru Svetovej banky, sú tu e, členské, členské krajiny, ani e, inštitúcie EÚ. Nie sme ani členmi, ani nemáme právo hlasovať celkom iní ľudia tu majú rozhodujúce slovo, preto si myslím, že keď e, tie rozsiahle prostriedky, ktoré dávame na rozvojovú pomoc, a ktoré sa vyšlenujú, keď podporujeme tieto inštitúcie, mali by sme e, dostávať aj viac transparentnosti, čo sa s tým robí, čo sa implementuje, keď sa spájajú do púlov tieto trust fondy, ale je tu napriek tomu zahnievanie opatrení, ktoré sa majú implementovať viac, než by, by sme vlastne my mali o tom mať dostatočné znalosti. Ja si tiež myslím, že tá téma musí byť naďalej v našej pozornosti. Odpovedajúc na pána Celera, možno by ste povedali, čo e, komisia e, plánuje, aká bude tá budúca spolupráca s tým, so Svetovou bankou a s Trust Fundby? Áno. Ja som sa snažil takisto uviezť ďalších partnerov a pre určité typy projektov samozrejme potrebná, je potrebná spolupráca napríklad s OSN a ďalšími medzinárodnými organizáciami, ale chcem len povedať, že pokiaľ ide o ten typ projektov, v ktorých je Svetová banka dobrá, tak tam si myslíme, že to je dostatočné, je to úplne v súlade s obmedzeniami finančných e, nariadení. My sme vytvorili novú platformu, ktorá poskytuje plné informácie o dôsledkoch prís a výsledkoch príspevkov darcov a takisto neustále pracujeme na tom, aby sme zabezpečili, že máme transparentné e, predkladanie správ, že poskytujeme všetky informácie vám a že máme e, čo najlepší prístup, pokiaľ ide o výnos, e, prínosy a náklady. Nesnažíme sa tvrdiť, že je Svetová banka jediným partnerom pre rozvojovú spoluprácu. Spolupracujeme s OSN a mnohými ďalšími agentúrami. My vždy ale vždy používame ten istý klasifikačný rámec. A tam vždy platia tie dôsledky finančných nariadení. A toto je logické. My nemôžeme e, dávať ľuďom mimo Európy niečo drahšie, čo by, než to, čo by sme nakoniec e, poskytli u nás. Ďakujem. And, and, and to complete the... A ešte na doplnenie mi aj naďalej máme systém schvaľovania, ktorý vychádza z priorit eh, DigiDevconia a tak ďalej, pokiaľ ide o potrebu pokryť eh, jednotlivé regióny, kde je aktívna Svetová banka, ale takisto aj ostatné medzinárodné organizácie a naďalej takisto eh, pokračujeme v dôležitej práci tam, kde má Svetová banka svoje, svoju expertízu Napríklad e, v oblasti stratégie EU 2020 my sme tam sústredili e, celý rad e, celý rad trastových fondov, aby sme zvýšili efektivitu. Takže E, my sa e, samozrejme budeme vždy zameriavať na e, výsledky a transparentnosť aj v budúcej spolupráci so Svetovou Tamankou. Túto tému budeme naďalej sledovať. Ďakujem vám za všetky informácie, za vašu ochotu sem prísť. Tým potom končíme verejné zasadnutie. Ďakujem všetkým samozrejme i tlmočníkom. Všetkým vám želám zotárať kľudných dní počas Veľkej noci a dúfam, že v tom týždni <clears throat> po eh, Veľkej noci naša delegácia cestuje do Polska, takže dovtedy pekné dni pre vás všetkých a uzatváram zasadnutie.